považované za potvrdené. Konferencia predsedov dámy a páni má navr- nasledovné návrhy, pokiaľ ide o kalendár na rok 2013, 14. až 17. január, 4. až 7. február, 11. až 14. marec, 15. až 18. apríl, 20. až 23. máj, 10. až 13. jún, 1. až 4. júl, 9. až 12. september, 7. až 10. október, 21. až 24. október, 18. až 21. november, 9. až 12. december. Lehota na podanie pozmeňujúcich návrhov k týmto návrhom je útorok 15. január 19 hodín. Hlasovanie sa uskutoční v stredu. Teraz e, e, ďalší post, novo vytvorený postup. Mám tu tri návrhy e, výboru pre občianske slobody pre rozhodnutia v zmysle článku 70a rokovacieho poriadku o prijatí medziinstitucionálnych dohôd, pokiaľ ide o mandát v rámci troch e, zákonodárnych postupov. Tri návrhu, návrhy boli preložené do všetkých úradných jazykov EÚ a možno ich nájsť na internete. Budú považované